May, and... Ďakujem, takže máte k dispozícii eh, zápisnicu. Môžeme to považovať za schválené. Áno, ale ono tvári sa, že áno. Nemám žiadne iné informácie, takže prejdeme hneď k bodu číslo 5. To je petícia 813 o porušovaní smernice o odpadoch v Taliansku. Petičníci sú tu. Je to pán Agaci a pán Caldiroli. A my sa veľmi tešíme, že vám môžeme dať slovo. Môžete sa podeliť, máte 5 minút. Are eager to listen to you right away. E Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za to, že sa vám môžeme prihovoriť. Čo sa týka problémov odpadkov, to je veľmi citlivá téma. Aj v, ta, v Taliansku CCS sa klasifikuje ako spalovateľná súrovina. Avšak máme veľmi znepokojivé dôkazy o práve o tom, že to je nebezpečné. V Emilii Romani sme hovorili práve na schôdzi občanov o nebezpečí spalovní, e, pretože sa zväčšujú e, riziko e, rakoviny, tak pankreasu, ako aj ostatných orgánov, pretože je nevyhnutné, aby spalovne fungovali s oveľa nižšími limitmi, ako je to v súčasnosti eh, nastavené, pretože, eh, pretože videli sme viac ako 1000 eh, prekročené hodnotení nielen banádu, ale aj chrómu a, a arzénu. A samozrejme je veľmi reálnou hrozbou kvalita ovzdušia práve v pátskej nížine. A pre, Predovšetkým asi 80 tisíc predčasných smrtí je v Taliansku prisudzovaných eh, eh, práve eh, znečistenému ovzdušiu. No a samozrejme tento trend sa bude ešte zhoršovať. Toto je veľmi nebezpečná situácia. A samozrejme hovoríme o mm, fenomene spoluspalovania, ktorých sa spaluje 1800 tón. To je, týchto látok je to viac ako polovica z celého Talianska. Hm, samozrejme, napríklad eh, cementové zariadenia, nás eh, eh, cementárne, sa nachádzajú vždy v okruhu minimálne obývanej zóny do 20 tisíc ľudí. A? Samozrejme, práve tá najefektívnejšia časť väčšiny odpadov tvorí e, práve e, tá plastová časť odpadov. O ECSS. A samozrejme musíme hovoriť práve o týchto cieľov a samozrejme e, hovoríme o PCB, polychlorovaných, polychlorovaných bifeniloch a nedávno sme hovorili aj o znečistení pôdy. A A samozrejme na mnohých e, regionálnych úrovniach je práve takéto spalovanie ECSS e, zakázaná. A e, Videli sme tieto údaje, ktoré sú e, podporované aj e, inými dokumentami. To e, vidíme, že práve z pohľadu životného prostredia nové palivá, respektíve spalované látky, ktoré pochádzajú z odpadov, spôsobujú veľmi veľké problémy. Ďakujem veľmi pekne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 cementárne sú e, zariadenia, ktoré prispievajú veľmi významným spôsobom e, k znečisteniu a to integravinovaným spôsobom na priemyselnej úrovni. Aby sme znížili tieto e, dopady, musíme používať čo najlepšie dostupné technológie. Cementárne spalujú fosílne palivám s vysokým obsahom síranov a síry a to samozrejme vedie Ehm, k produkcii nebezpečných odpadovných, odpadových látok, ako je polychlorovaný bifenyl napríklad. A samozrejme musíme e, sledovať e, aj nakladanie s týmto e, odpadom, napríklad s, vysoký, s látkami s vysokým obsahom sodíka. A čo sa týka smernice End of Waste a ich opatrení, musíme povedať, že vlastne nakladanie s týmto odpadom, odpadom ide proti e, týmto e, odpadom. Podobne ako je tomu aj v iných krajinách, ako napríklad v Nemecku. Nemali by sme tieto látky preto považovať za od, odpadky. No, preto, aby sme mali lepšie dostupné štandardy, mali by sme hovoriť e, o tom, akým spôsobom majú tieto látky dopad na životné prostredie. A mali by sme samozrejme aj vylúčiť možnosť a zúčastňovať sa e, od, na týchto procesoch a vlastne už od roku 2010 hovoríme o e, kompakte o cemente, ktorý hovorí o emisiách to tak po technickej stránke, ako aj spracovateľskej stránke a mali by sme znižovať ich e, e emisie. A samozrejme to by mali, je zodpovednosťou aj e, pre samotných výrobcov e, cementu. A musíme samozrejme zvlášť sledovať tieto odpady práve kvôli obsahu ťažkých kovov. E, práve prehlbené štúdie nám môžu dať e, e, dobré odpovede. Cement, ktorý je vyprodukovaný týmto spôsobom, obsahuje Máme 5 minút a vy už ste počuli 6 minút, už nemôžeme pokračovať, takže ak by ste sa mohli vrátiť a dostanete k slovu, potom čo dostane slovo komisár, respektíve zástupca komisie, Teraz by som požiadal zástupcov komisie. Nemáme od vás písomnú odpoveď, takže tešíme sa na vašu ústnú odpoveď. Yes, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslela som, že ste dostali písomnú odpoveď, možno je to ešte stále na ceste, ja som to pripravila. Takže vám ponúknem ústnú odpoveď. Problém, ktorý nastolili petičníci, je využívanie e, odpadu. Je to pevný tuhý odpad a tento odpad bol skontrolovaný v kontexte kritérií, ktoré boli identifikované v rámci smernice o odpade, článok 6. Ak nie sú žiadne celoplošné kritériá. V EÚ členské štáty sú, majú povolené stanoviť si svoje kritériá. Taliansko to urobilo a tieto zmeny, inform, o týchto zmenách informovalo členské štáty v súlade s nariadením o technických meraniach. Toto by malo byť zárukou toho, že tieto kritériá sú objektívne a berú do úvahy životné prostredie a ľudské zdravie a táto smernica o industriálnych, industriálnych e, odpadoch sa týka aj cementárni a ide tu o možnosti povolenie, pokiaľ ide o čo možno najlepšie technológie. To sú tie, ktoré zabezpečujú a takto najlepšie sa e, urobí niečo v prospech e, ľudského zdravia. Obe smernice poskytujú niečo v tomto zmysle a zabezpečujú najväčšiu možnú mieru ochrany na základe vedeckých údajov, ktoré máme k dispozícii. V tomto kontexte nemáme žiadne dôkazy o porušení ustanovení, ktoré sú obsiahnuté v týchto smerniciach, ktoré by mohli predstavovať prípady nesprávneho uplatnenia zákonov EÚ. Takže na základe Európskej komisie ak sa nájde prípad, že by takéto fabriky nie, sa nedržali štandardov, tak národné justičné orgány musia vyhodnotiť tie prípady porušovania a riešiť to. Nie je to v kompetencii komisie, aby sa tu takýmto spôsobom hľadali problémy. Pokiaľ ide o talianské predpisy, vychádzame z toho, že tu dochádza k plneniu z e, európskych predpisov. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my, pani Antiko. A teraz dostanú slovo poslanci, pani Hevi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja musím povedať, že považujem tú odpoveď komisie za nezrozumiteľnú. E, v prvom rade e, signátári nehovoria o konkrétnom prípade, nehovoria o konkrétnom zariadení, ale hovoria o systematickom probléme a e, počiarkujú problematiku práve tých zákonov, ktoré sú schválené na talianskej úrovni a identifikovali že definícia odpadu e, nefunguje a e, otvoril sa tým obrovský e, trh na spalovanie druhotných surovín. Toto je veľký problém v Taliansku, ale celkovo aj v Európe. Je to problém, ktorý umožňuje spaľovanie ako hlavný spôsob, ako spracovať odpad. Pretože mať e, spalovanú druhotnú surovinu hm, v zariadení na výrobnú, výrobu cementu sa otvára obrovský trh kto, pre tento odpad, ktorý už není považovaný za odpad, ale za palivo, e, tak to narúša e, práve ten princíp obehového hospodárstva, o ktorých sa tento parlament zasadzuje v prvom rade. E, tento parlament e, zaviedol e, a snaž, respektíve s veľkými problémami sa snažil zaviesť jasné fungovanie obehovej ekonomiky. Takže máme tu niekoľko kritických bodov, ktoré predstavujú tieto spalovateľné druhotné súroviny v Taliansku a ktoré vytvárajú pri spalovaní nielen škody pre zdravie občanov, pretože spalovaním týchto výrobkov eh, v cementárniach, eh, ktoré sú vybavené komínmi, nie na, výro- nie na spalovanie odpadu, ale na výrobu cementu. A preto je to o to nebezpečnejšie, eh, pretože ináč by tento odpad mal byť spracovaný úplne iným spôsobom. Musíme preto nájsť spôsob, kde fosílne palivo, ktoré vytvárali oxidy dusíku a ktoré by mohli byť redukované na minimálne súčasti prostredníctvom CCS. Teraz je naopak v situácii, kde nie sú problémy e, oxidy dusíku, ale množstvo ďalších znečistujúcich e, surovín. A to samozrejme poškodzuje a vážne ohrozuje zdravie občanov. A teraz prejdem k záveru a to bola vlastne aj naša žiadosť, kedy sme e, žiadali, aby táto petícia ostala otvorená pre účely budúceho monitoringu, tak na úrovni národnej, ako aj európskej. A myslíme si, že by sme mali viesť komunikáciu na národnej úrovni s ministrom životného prostredia, pretože toto je naozaj boj, ktorým, ktorému sa my ako hnutie 5 hviezd venujeme už mnoho rokov. Myslíme si, že z Európy musí prísť veľmi signál, e, ktorý e, by mohol viesť aj k vypracovaniu e, štúdiu, ktorá by pojednávala o tom, že by identifikovala tie biele miesta na mape v tejto problematike pretože ten konecový produkt, ktorým je cement, e, ktorý je používaný na stavbu verejných budov, súkromných e, budov, bol vyrobený tak, že škodil vo svojom spracovaní všetkým a ohrozoval zdravie občanov. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Mr. Pedicini. Pán Pedicini. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tu zastupujem výbor pre životné prostredie z hnutia piatich hviezd a myslím si, že môžem povedať, že vo výbore pre životné prostredie s touto otázkou pracujeme a táto samozrejme otázka by mohla byť relevantná aj pre výbor pre petície, ale takisto aj pre signatárov petície, pretože dnes hovoríme v Taliansku e, o tejto petícii. Nebudem opakovať to, čo už eh, zaznelo ohľadom ťažkých kovov, toxínov a obsahu eh, hliničitanov eh, pri výrobe cementu ktorá využíva zároveň CSS. Ale chcel by som pripomenúť, čo boli naše kroky v tejto oblasti, ktoré sú eh, tvorené detálnymi prieskumom jednotlivých cementární vo všetkých regiónoch Talianska, či používajú CSS. A zopakujeme iba to, čo sú tie kľúčové body našich krokov. A eh, je to vlastne súčasťou prieskumu týchto cementární, ktoré sú rozdelené do troch častí. Tá prvá časť hovorí, že eh, z rozhodnutie Ministerstva životného prostredia z roku 2013 Eh, aplikuje nesprávnym spôsobom princíp end of waste CSS. A eh, Ehm, smernice z roku 98 a 2008 hovorí, že e, každý členský štát môže certifikovať e, ukončovanie odpadu a to takým spôsobom, že tento objekt e, nebude prinášať dodatočné negatívne vplyvy na zdravie či životného prostredie. Zatiaľ čo spracovanie CSS v cementárniach má negatívny dopad tak na zdravie, ako aj životné prostredie a e, číslo 1906 z roku 2007 hovorí o autorizácii a obmedzení používaní e, chemických látok v rámci smernice REACH. A to hovorí o používaní týchto látok e, iba do tej miery, aby sa stabilizovali tieto odpady v, životným prostredí, v životnom prostredí. To znamená však, že tieto suroviny nie sú e, surovinami, prvotnými surovinami. To znamená, že nevyhovujú ani nariadeniu REACH a CSS, e, čo sa týka obsahu kovového e, hliníka, má vplyv na trvanlivosť cementu. A samozrejme, toto vidíme hovoriť, e, že je to prípad mnohých talianských miest. Toto sú informácie, ktoré máme k dispozícii. A tento prieskum by sme mohli realizovať aj v ďalších e, talianských mestách, kde sú cementárne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo petičník. Máte dve minúty a možno pán Caldiroli by sa rád vyjadril ako prvý, pretože som vás predtým tak zahriakla, takže Môžete sa teraz vyjadriť, nemusíte celý dokument prečítať, my sme to už dostali, ale ak chcete reagovať na to, čo povedala komisia a čo povedali kolegovia, bolo by to skutočne na prospech veci. A potom ja to zosumarizujem. Áno, iba jeden aspekt. Jedným zo základov odpovede zo strany komisie bolo aj to, že národná norma, ktorá, je, ktorá sa toho týka, by mala preukazovať ne, neškodnosť spalovanej látky vyrobenej z odpadových látok alebo z druhotných surovín ale hovoríme tu aj o všeobecnej smernici Európskej únie o životnom prostredí, kde neboli dokázané negatívne dopady na životné prostredie. Avšak eh, je pravdou, eh, že nehovorí sa, že neexistujú eh, konkluzívne štúdie, ktoré by hovorili o negatívnych dopadoch na životných prostredie, ale ani štúdie, ktoré by hovorili o opaku, o iných aspektoch. A to by malo byť účelom parlamentu, aby posúdila fungovanie E, nariadenia o životnom prostredí a takisto aj chemickej agentúry, či je vôbec takýto cement e, takýmto spôsobom vyrobený prípustný v rámci smernice a nariadenia REACH. Thank you very much. Okay. Then uh, let's try to summarize. Ďakujem, tak to zosumarizujme. Musíme petíciu ponechať otvorenú a uvidíme aj na Vyčkáme teda tú písomnú odpoveď komisie a uvidíme, aby sme to mohli zanalizovať. Ďakujem za aktualizáciu informácií, ale treba to vidieť aj v písomnej podobe, aby sme skutočne mohli všetko prečítať. Ja by som navrhla, aby sme takto postupovali. Budeme analyzovať písomnú odpoveď komisie a takisto chcem zaslať list talianskej vláde, kde poukážeme na to, že nás to znepokojuje a že ako petičný výbor, uvedomujúci, čo tu sa deje, že nás to znepokojuje, že to treba riešiť. Ja si myslím, že to je dobrý spôsob vopred. Takže takto budeme postupovať. To je teda ten, to posolstvo a vidíme, že komisia sa usmieva, alebo petičník sa usmieva. To je výborný signál. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a poukázali na vážnosť tejto situácie a prajeme pekné popoludnie tu v Bruseli, hoci počasie iste nie je také pekné ako v Taliansku. Užite si aj túto časť Európy a ďakujem za to, že ste prišli. Teraz poďme k ďalšej petícii. 595 ide o prečerpávaciu vodnú elektráreň Salac a Skončas v Orenze, ale predtým, než sa tomu začneme venovať, nemáme tu už viac členov. Chcela som, upriamiť vašu pozornosť na situáciu tlmočníkov. A čakala som, že dám tlmočníkom slovo, pokým tu bude viac e, poslancov, ale stále tu ešte nie sú. Chcú tlmočníci sa vyjadriť teraz, alebo chcete teraz? Dobre, takže dáte 30 sekúnd. Tlmočníci si dovolujú vás informovať, že bola vyhlásená štrajková pohotovosť, pretože sa narušilo kolektívne vyjednávanie o pracovných podmienkach pri tlmočení. Preto budeme tlmočiť iba do presne vyhradeného konca chôdze. schôdze. Ďakujem. Thank you very much everybody knows. It's always... Ďakujem pekne, je veľmi dôležité držať sa časového harmonogramu a o to presnejšie dnes. Takže prejdeme k ďalšej petícii. Petičník tu nie je, ale komisia tu je vždy. Nech sa páči, máte slovo. Slovo dostane pani Varga Zamelín, áno? Alebo pán Kavadas. Elisa Vargas Amelin. Dobre, nech sa páči. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem. Pekné popoludne všetkým. Vzhľadom, že petičník tu nie je, urobím taký krátky úvod do tejto záležitosti, pokiaľ ide o obsah petície, ktorá by mala byť prezentovaná. Petičník prezentuje prípad prečerpávacej stanice, kde je teda prečerpávací mechanizmus medzi dvomi valcami v Orense v Galícii. Potenciál ekológico el de Salas, es decir... Jedna tá nádoba je v, dobrej, v dobrom stave, voda je teda v dobrej kvalite a druhý, druhá nádoba nie je až taká dobrá, to je tá časť, ktorá je v končas. A petičník poukazuje na nebezpečenstvo, že voda v tejto prečerpávacej stanici, kde je lepšia voda, sa môže zhoršiť a komisia preto reagovala na to, ale predsa len by som chcela zdôrazniť, že petičník ešte zaslal aj dodatočné informácie 10. júna minulý piatok a komisia túto dodatočnú informáciu zohľadnila. Takže poprvé chceli by sme povedať, že členský štát, v tomto prípade Španielsko, je zodpovedné za implementáciu európskych smerníc, aby európske ciele v týchto boli dosiahnuté. A vzhľadom na informácie, tie kroky v rámci spoločných predpisov sa dodržiavali. Ide tu teda o štúdiu e, dopadu na životné prostredie, verejnosť bola informovaná a teda výsledky tejto šetrnosti voči životnému prostrediu boli aj zverejnené. V tomto procese sme zhodnocovali potenciálne rizika, aj to, aké opatrenia by sa mali prijať na to, aby sme dodržiavali E, správne postupy. Chceli by sme zdôrazniť, že povolenie tohto projektu nebolo zverejnené zo strany patričných orgánov. To znamená, v tomto prípade ide o spádovú oblasť zmenia síl. Chcela by som povedať, že tento proces ešte nebol schválený a odľadnúť od toho ide teda o postupy, ktoré španielské orgány mali zobrať do úvahy a potom ešte dodatočné informácie, ktoré dal k dispozícii predkladateľ petície. Poukazujeme na riziko, na potenciálne rizika, e, na ktoré poukázal predkladateľ petície a vlastne aj stav vody v tejto oblasti. Poukázalo sa tu na viaceré e, tankery, ktoré nie sú v dobrom stave a chceli by sme zdôrazniť, že tento plán obsahuje určité výnimky, to znamená rozšírenie alebo predlženie lehoty, pokiaľ ide o ciele v oblasti životného prostredia. Sú tu technické opatrenia na to, aby sa zobrali do úvahy možné kroky, ktoré povedú k zlepšeniu stavu vody a kvality. Vzhľadom na tie informácie, ktoré máme k dispozícii, komisia si nemyslí, že tento projekt ide proti e, tým predpisom, na ktoré poukazuje e, predkladateľ petície. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a myslím si, že môžeme to zosumarizovať. Komisia povedala, že tu nie sú žiadne negatívne dopady, pokiaľ ide o miesta Natura 2000 alebo pokiaľ ide o kvalitu vody, ale pokiaľ ide o tie slabiny, komisia teda sleduje tieto záležitosti a hodnotí, evaluuje to, čo sa deje v súčasnosti a v najbližšej budúcnosti, takže myslím si, že môžeme vychádzať z toho sledovania situácie zo strany komisie, ale myslím, že je najvyšší čas uzatvoriť túto petíciu, pretože tu nedochádza k porušovaniu e, miest, ktoré sú v rámci e, Natura 2000. A sme tu teda iba my dvaja, ale môžeme sa takto dohodnúť, súhlasíme. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Vzhľadom na tú reakciu a v kontexte toho, čo povedala pani Pecinčka, bolo by dobré, aby sa to uzatvorilo. Samozrejme, komisia to bude dosledovať aj naďalej. Takže sme tu traja a všetci s tým súhlasíme v poriadku. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj vám za komisiu. Prejdeme k ďalšej petícii pretože nebudeme tu čakať na petičníka k tejto téme. Je to petícia 614. Ide tu o napojenie pozemku predkladateľa petície na verejnú sieť pitnej vody. Teším sa, že môžem dať slovo. Ide veľmi komplikované meno. Pani Fernández, máte slovo. Môžete nás informovať. Takisto budem hovoriť po španielsky. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pekné popoludnie všetkým. Európska komisia svojho dňa urobila predbežnú analýzu skutočnosti, ktoré sú popísané v tejto petícii a dodatočne sme sa skontaktovali s úradmi v Španielsku. Komisia vychádza z toho, že sú tu dve smernice, ktoré treba overiť. Smernica o pitnej vode a smernica o pitnej vode. Pokiaľ ide o pitnú vodu, e, spomína to aj petičník, že neexistuje legislatíva v Európe, ktorá by hovorila o dodávkach vody. Hovorí sa tu teda iba o kvalite pitnej vody, ktorá sa teda dodáva smerom na spotrebiteľov, ale musíme robiť všetko preto, aby bola pitná a čistá, ale organizácia v tomto sídlisku Maradias je to vlastne taká malá oblasť a orgány v Španielsku majú možnosť rozhodnúť sa implementovať časti tejto smernice alebo nie. A takisto tu ešte máme aj pokiaľ, prieskumy, pokiaľ ide o e, dodržiavanie e, smernice o odpadových vodách v tejto oblasti. Takže pokiaľ ide o to, čo tu bolo spomenuté zo strany úradov, môžeme povedať nasledovné. Hovorí sa o tom, že na že v danom pozemku nebola žiadna infraštruktúra, pokiaľ ide o túto odpadovú vodu a že toto sídlisko v podstate je takým malým mestským sídliskom, ktoré je také odlahlé od ostatných oblastí. Sú tam polia, polnospodárske oblasti a z politického hľadiska to všetko patrí do Terenos del Castillo, a je to, má táto oblasť 166 obyvateľov. Je tu aj malá odchýlka toho, čo hovorí predkladateľ pet, petičník, pretože hovorí, že tam je 500 obyvateľov, ale to teraz nie je ani relevantné, vzhľadom teda na závery, ktoré príjmeme. Takže pokiaľ ide o smernicu odpadovej vode, pre každú obec, ktorá má menej ako 2000 obyvateľov, tieto nemusia splňať tieto povinnosti o informácií, ale zároveň to je aj tak, že sú tu aj ostatné požiadavky, kde treba organizovať individuálne systémy a bolo by lepšie, ak by petičník sa obrátil na španielské orgány, ktoré sú v tejto oblasti zodpovední, pretože oni v tejto oblasti môžu podniknúť viac ako komisia, pretože treba myslieť na to, že v podstate to nemá dopad na teda európske predpisy nemajú dopad na tieto predpisy. Ďakujem pekne, teraz zostanú slovo poslanci. Nikto? Skutočne? Neverím tomu. Väčšinou tu máme veľa poslancov, ktorí sa hlásia. Týmto sa dostávame do inej situácie. A ja si myslím, že čo musíme teraz urobiť je, vzhľadom na to, že vieme, že sú tu aj postupy za porušovanie predpisov voči Španielsku od minulého roka, myslím od októbra minulého roka. Máme nové hodnotenie, evaluáciu, ktorá je potrebná. Ja si myslím, že čo treba urobiť je riešiť, tak ako ste na to poukázali, musíme riešiť situáciu v spolupráci s regionálnymi orgánmi a zaslať list a keď toto sa teda urobí, tak potom ako dodatočnú akciu môžeme uzatvoriť túto petíciu. Ja si myslím, že to je najlepšie, čo môžeme urobiť. Zašleme list, kde popíšeme to, čo sme si tu dnes vypočuli a aké opatrenia sa prijali a potom uzatvoríme túto petíciu. V poriadku? A teraz sme tu už štyria, aby sme sa takto rozhodli, takže urobme to takto. Ďakujem pekne. Predbiehame časový plán. We are waiting for the next petition 606 on strategies in... Dostávame sa k petícii číslo 0606-2017, kde ide o stratégie pri riešení porušovania hospodárskych práv a vlastnických práv v zahraničí. Petičník tu ešte nie je, nie je už ale v budove. Začneme preto až 5, 45, 15.45, aby, aby sa usadili petičníci. Teda o 3 štvrte na 4. A to, má, to znamená, že každý máte čas napiť sa napríklad, porozprávať so susedmi a tak ďalej, zavolať asistentom, kúpiť si banán a tak ďalej. Teda trošku viac než 5 minút. 15.45 sme znova tu.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 Okay. I gave you a few minutes. Dala som vám pár minút, aby ste vyvinuli osobitné úsilie. A teraz eh, rada vítam predstaviteľov petície. Martin Rodríguez, vítajte dnes v tomto výbore. Bez odkladov vám dávam slovo. Našich politických poradcov by som poprosil, aby sa e, rozprávali mimo miestnosti. Buďte prosím ticho. Ak je to potrebné, diskutujte vonku. Slovo máte vy, pán Rodríguez. Uh, can I speak in French? You can speak French? Môžete hovoriť francúzsky či akou, akýmkoľvek z oficiálnych jazykov. Uh, EÚ najlepšie po švedsky. Nie, nie, e, to len vtipkujem. Môžete použiť akýkoľvek jazyk EÚ. Máte 5 e, minút. Držte sa teda vymedzeného času. Nemám s tým problém. Teší ma, že dnes môžem byť tu, aby som e, si vypočul alebo nechal počuť eh, hlas mojej rodiny. Chcem reprezentovať ľudí z mojej oblasti. Som z Beninu, pôvodom zo západnej Afriky. A mám rodinu, eh, moja žena, je Nemeck, Nemka. Deti sú, sú, majú občianstvo nemecké a švajčerské. Vlastníme najväčšiu spoločnosť v Benine. Sme však obeťou situácie, politickej situácie, kde keďže nemám viac než 5 minút, môžem len povedať, že zjednodušenie, že moja rodina bola vyvlastnená, všetky naše investície boli vyvlastnené, a všetko, čo sme mali v Penine, bohužiaľ nie som jediný obeťou tejto situácie. Množstvo ľudí a podnikov sú obeťou takýchto postupov od e, prevzatia moci terajšej vlády. Keď sa postavíte proti, alebo či ste len konkurentom v oblasti obchodu, vyvlastnia vás tým či iným spôsobom. Neexistuje už spravodlivosť, pretože ministrom spravodlivosti sa stal bývalý osobný advokát premiéra, pričom jeho agentúra stále sa zaoberá e, otázkami pre vládu, pre štát a najnovšie správy sú tie. Tento pán sa stal v podstate prezidentom e, ústavného súdu. Odteraz všetky rozhodnutia všetko to, čo sa týka politických, ekonomických či sociálnych otázok. Všetko, e, takmer dýchanie e, kyslíka závisí od týchto mocných e, mužov. Pokiaľ ide o náš podnik, dnes e, moja rodina nemá žiaden majetok. Bola to najväčšia africká fabrika na bavlnu, najväčší e, e, hotelový systém e, Sheraton. Zobrali to, nám to, čo bolo naše. Minulý rok sme stratili ako naša 35 miliónov eur na základe kontraktu, ktorú sme podpísali s príslušnou skupinou, kde sme nemohli e, sa brániť. E, Minulý rok sme stratili viac než 40 miliónov eur. Mám na to dôkazy. Nemôžem vám dať detaily o všetkých týchto vývojových uh, no, e, tendencia za 5 minút. Ale jednu vec poviem, ktorú si môžete overiť. Náš prezident vyhlásil verejne, že ak by mal byť e, znovu zvolený, netreba mať dobrú bilanciu, ale kapacitu e, bojovať proti konkurencii, eliminovať konkurentov vo všetkých formách. Dnes teda pretože neexistuje spravodlivosť. Ak pôjdete za sudcom, tak vás s istotou odsudí. Mnohí sú už vo vezení, ale ak tam neskončíte, dokonca poslanci sú vo vezení. Ústavnoprávny súd a jeho rozhodnutia sa nerešpektujú. Príjmajú rozhodnutia, kto len chcú. Myslím si, e, e, že už nemám viac času, nebudem vás pripravať o čas, ale čo my žiadame od komisie je, že my si myslíme, že nie je iné riešenie než intervencie, e, aby sme mali, sa vrátili k tomu, čo je naše. my máme potrebu vašu podporu, pretože máme už málo prostriedkov, ktoré sú v danej krajine. Ďakujem. Ja vám ďakujem, pane. Predstaviteľ komisie, pán Šakon. Tešíme sa na vašu odpoveď. Ďakujem. Budem tiež hovoriť po francúzsky. Je tu dvojitý obsah k tejto petícii. Z jednej strane e, je tu žiadosť zlepšenia E, meditáciu Európskej komisie v tomto konflikte, kde e, e, od nastupu k moci nového prezidenta má táto rodina s tou vládou a po druhé zabezpečiť práva na, maj- na vla- vlastníctvo na majetok u, u partnerských vlád, na súkromné investície v všeobecnosti v afrických krajinách. A pokiaľ ide o tieto dve E, otázky, dva obsahy. Komisia študovala túto otázku, ale tiež v svetle našich vlastných kompetencií, takže pokiaľ ide o prvú časť petície, pokiaľ ide o konflikt s vládou, naše odporúčanie je to obrátiť sa na stále súdne inštácie E, na systém v Benine. Pochopil som, že vy mu veľmi nedôverujete. Možno, že rada by bola, aby ste sa obrátili na regionálne orgány, napríklad napríklad e, e, súd Západoafrickej únie alebo arbitražný e, súd pre harmonizáciu obchodných otázok v Afrike. Samozrejme, že de, e, že e, e, zastúpenie EÚ je vám takisto k dispozícii s poradenstvom, pokiaľ ide druhú, druhú obsahovú stránku ohraň, e, ochrana investičných práv. EÚ podporuje boj proti beztrestnosti s tlenom zlepšiť obchodnú atmosféru všade. To sa deje na troch úrovniach na jednej strane máme politický dialog s partnerskými vládami v rámci e, dohovoru o Kotonu. Potom máme regionálne sektoriálne dialógy s vládami v rámci našich e, rokovaní. A, a potom po tretie, tu máme tiež ex, externé investičné pláty, plány, Zlepšenie investičných eh, klíma je to jeden z tých pilierov, ktorý predstavuje tento investičný e-, externý pilier. Ďakujem. I thank you very much for having Ďakujem za vysvetlenie tejto situácie. Teraz je na čase, aby sme si vypočuli kolegov. Nech sa páči, máte slovo. Mr. Jar. Äh, Pozeráme sa vzájomne na seba a z našich tvári oboch vyžaruje bezradnosť, pretože sme si vypočuli tú hroznú situáciu. Ako možno naozaj pomôcť? Mnoho vecí sa tam zbieha. Hovoríme tu o utečencoch, hovoríme tu o hospodárskom vývoji a vždy si uvedomujeme, že stroskot stroskotávame na politických pomeroch. Demokracia sa môže vyvinúť rôzne, ale sloboda prejavu, právny štát, to všetko sem patrí a tá e, existuje a otázka znie, ako môžeme petičníkom pomôcť. E, bež, pre, beží pritom čas a v podstate e, tento pán bol vyvlastnený efektívne nemá prostriedky práv e, postupovať proti tomu v zmysle právneho štátu. A teraz sa pýta, čo sa tu dá uh, robiť. My sa všetci pozrieme na sebe, čo sa dá teraz urobiť, ako mu možno pomôcť a účinne pomôcť. Komisia má zo pár návrhov, ale čo by bolo najúčinnejšie? Moja otázka na komisiu. Máme e, s Beninom hospodárske vzťahy. Prvý návrh bol, nemohol byť Nemohli by ste mi pomôcť v rámci konzultačného postupu? Dá sa to, máme hospodárske vzťahy s nimi, vieme s nimi politicky rokovať a potom otázka právneho štátu, to ma trošku irituje, pretože neviem, čo by bola účinná cesta. Ja by som viem, e, som polnohospodár a viem, čo to znamená mať, mať majetok, pretože som vyrastol v komunizme a viem, čo to znamená, keď vám majetok zoberú a nemáte prostriedky sa brániť. A to je ten problém. Aký účinný prostriedok máte na, na, na skutočnú pomoc? Ešte niekto? Komisia dobre nadčatla situáciu. My všetci Pán rodriguez výrazne uh, súcitíme s vašim uh, prípadom. Zamestnávate viac než tisíc ľudí, ľudia, ktorí naozaj veľmi trpia, ľudia, ktorí ne, nemajú dostatok zamestnania, nemajú dostatok obživy v mnohých prípadoch, takže je to niečo veľmi dobré, čo robíte. Náš výbor to uznáva a hodnotí si to e, vysoko. Ďakujeme vám naozaj za to, že ste odvážni. Chcem vám vrátiť slovo, aby ste mohli zareagovať na to, čo povedala komisia a čo povedali, povedal kolega. Mala som dojem, že e, ste boli e, pod časovým tlakom, ale nemáte teraz prosím obmedzenie časové, necíte sa obmedzovaní, hovorte, koľko potrebujete. Eh, Rád by som, kde som sa pozeral na televíziu a pozeral som tlačovú konferenciu pani Merkelovej, hovorila o otázke migrantov z Afriky. Veľmi eh, ma ctí, že môžem byť pred vami, ale je tu otázka, ktorá, mi, ktorá ma ruší jednoducho, ako je možné, že africký kontinent, ktorý by mal byť najbohatší na prírodné zdroje, produkuje len migrantov, vojen, e, násilia, pretože je to jednoduché, pretože keď dáte e, Afričanovi trochu sily, e, moci, použije to na ničenie svojich spoluobčanov. Dnes tu máme situáciu, ktorá je proti rozumu. Európska únia bojuje, aby neboli len e, monopoly v e, ekonomickej oblasti, ale dnes v Benine máme prezidenta republiky, ktorý 100% kontroluje parlament. On si ráno odhlasuje s desiatimi poslancami zákony, ktoré mu vyhovuje predseda letisku, prístavu, kontroluje e, všetky súroviny, kontroluje bavlnu, kontroluje spravodlivosť, ale EÚ naďalej posiela veľa pomoci, aby sa bojovalo proti tej mizérii, ktorá provokuje alebo vedie k migrácii, že ľudia tu zomierajú na pláže. Ja si myslím, že to je problém, ktorý je hĺbkový, neobmedzuje sa len na to, že Nemám nič proti návrhom kolegu, aby som šiel pred, pred inštancie, ale viete, všetko, čo sme mali k dispozícii, sme vydali na, na advokátov. Už nemáme prostriedky na advokátov. A s akými zdrojami by sme sa mali brániť? Vyhľadujú vás, e, zrazia vás na kolena. ten e, sudca, ktorý nám odňal fabriku, hodnote 100 miliónov eur e, odmietli e, nejaké, nejaké ocenenie skutočnej hodnoty. Bolo to arbitrárne. Vy máte páku v EÚ. Spolupracujete s africkými krajinami v rámci EÚ, v rámci spolupráce s krajinami AKT. Máte množstvo programov, e, ktoré existujú v teréne. Máte tam v teréne zastupiteľstva spolupracujete v boji proti chudobe. Je množstvo pák, ak e, nie je tu žiaden krok meditovať, me, me, mediácie medzi tými dvoma inštanciami. Je to veľmi ťažké pre predstaviteľa africkej krajiny e, ísť za ďalším predstaviteľom a povedať mu, e, proti svojej opozícii, pretože e, tí majú rovnaké veci u seba v svojej krajine, len vy v EÚ, ktorí ste nad rámec tohto všetkého, sa môžete pozrieť na to. Vy máte právo nám to hovoriť a my žiadame pomoc na, e, v právnej oblasti. Ak to, čo hovoríme, je pravda, môžete sa povedať, či vám klameme, ale my naozaj na kolenách vás prosíme, aby ste sa e, implikovali, e, angažovali v tejto otázke, išli až na hranicu svojej moci. Je to politický problém. Nie sme v Benine jedinou otázkou. Ako môžete konkurovať e, súkromnej firme prezidenta republiky? Nedá sa. Môžete si, e, si to konzultovať so všetkými sudcami. O to tu ide. nebudem vám čerpať čas, ale žiadal by som vám, prešetrite to, choďte až do maxima. Mem, dokonca aj vaše, vaše kroky pomoci sú sabotované takýmito ľuďmi. Pozrite sa v, priamo v teréne, čo sa tam deje. Je to vec dramatická. Odborári, všetci sú zrazení e, na kolená. Média Nikto nemôže už urobiť e, nič v Benine. Nehovoril by som to, nevymýšľam si to tu. Môžete sa pozrieť e, v Google, koľkokrát som už bojoval proti korupcii. Som podnikateľ. Myslím si, že e, mohli by sme sa nadobúdať svoje majetky spravodlivým spôsobom. Moja rodina si to nezaslúži. Všetci z mojej rodiny by si zaslúžili niečo iné. Ďakujem vám. Thank you very much, of course. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, neurobili ste nič, aby ste si to zaslúžili. Avšak tento výbor môže urobiť zo pár vecí, avšak dúfajme, že to povedie k zlepšeniu situácie. Ak mám byť však úprimná. Naše metódy a naše, ob, naše možnosti sú veľmi obmedzené. Čo však môžeme urobiť, e, a ja sa to pokúsim e, zhrnúť tak, aby sme si získali podpory kolegov, je, že samozrejme komisia už povedala, že vás vyzývame, aby ste sa obrátili na organizáciu, na harmonizáciu obchodného práva v Afrike a ich súdny dvor a možnosti arbitráže. Pretože arbitráž je možnosť, ako sa pohnúť e, vpred. Sú to práve regionálne justičné orgány, ktoré by mali počiarkovať a ponúkať možnosť e, odvolania a to vrátane e, poskytnutia zabezpečenia kompenzácií za škody, ktoré ste utrpili a takisto eh, zašleme spolu s kolegami eh, list eh, Frederike Mogherini, vysokej predstaviteľke pre vonkajšie vzťahy, kde napíšeme obavy, ktoré váš prípad spôsobuje pán Rodriguez, pretože toto je veľmi závažná situácia. Pretože poukazujete na niečo, čo je systematické a nie na niečo, čo sa týka iba vás, Benine, ale čo je rozšírená prax v Benine my však ako výbor nemôžeme urobiť o mnoho viac. My nemáme žiadnu právomoc v Benine a tento výbor môže iba prizvukovať situáciu prostredníctvom rôznych kanálov. A to je to, čo môžeme urobiť. No a potom e, budeme musieť petíciu uzatvoriť, e, pretože sme v tomto ohľade urobili, čo sme mohli a viac urobiť nemôžeme. Myslím si, že kolegovia súhlasia Áno, Peter, nech sa páči. Ja mám iba jednu eh, malú pripomienku, pretože viem, že hm, prebiehajú práve výbore kont eh, tieto diskusie a hm, musíme sa pozrieť, aký je to s týmto spôsobom prepojené, eh, pretože sme hovorili de facto nemáme žiadnu kontrolnú právo v tomto ohľade. Nehovoríme o faktore korupcie samozrejme, ale môžeme vyvíjať politický e, tlak. To by sme mohli na výbore KONT takisto prezentovať túto e, petíciu a, e, a to kvôli tomu, aby sme si vynútili dialog. Ak by sme chceli pomôcť a zlepšiť životnú situáciu ľudí, potom to musíme realizovať aj prostredníctvom takéhoto dialógu. Nemôžeme im jednoducho iba poskytnúť peniaze a povedz, poved, povedzme si, že dúfam, že som s tým nespôsobil nič zlé, ja som tu iba podnikám tu. Takže niečo takéto by sa preto nemalo diať. Takže myslím si, že predsednička má 100% pravdu. Takže takto to urobíme. Urobíme tri rozličné veci, ktoré sme už načetli. Povedali sme, čo už e, načetla aj komisia. Čo je možná cesta vpred? Prosenicou arbitráže a súdneho dvora eh, v Afrike. No a po druhé, zašleme vysokej predstaviteľke list a eh, zašleme túto petíciu aj výboru pre kontrolu rozpočtu a potom sme naozaj vyčerpili naše možnosti a budeme musieť uzatvoriť petíciu Chcel by som sa vás poťagovať, e, pán Rodriguez, aj vám, ako aj vašej rodine a manželke a vyjadrovať polutovanie, že ste boli vystavení tejto zložitej situácii. To je všetko, čo môžeme urobiť z našej strany a dúfame, že z dlhodobého hľadiska to bude nápomocné. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes do Bruselu a budeme sa snažiť e, urobiť všetko, čo je v našich silách. Ďakujeme kolegovia a teraz budeme pokračovať a teraz prejdeme na e, bod, e, ktorý nasleduje v našom programe. Sme stále trochu v predstihu. Myslím si, že môžeme prejsť na ďalší beď. Petičníci sú už tu. Je to petícia 607 o vznižovaní v pomoci biologickému polnohospodárstvu a účastníci, petičníci tu majú veľmi zaujímavú prezentáciu. Pán González a pán Rodríguez Gómez. A máte teraz slovo na 5, respektíve 6 minút. Buenas tardes. Soy André García, presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha y yo y Felipe Ávila somos de la... Ďakujem veľmi pekne. My sme tu za Uniu Castilla-La Mancha a moji kolegovia sú takisto dnes e, so mnou. Ďakujem veľmi pekne za to, že vás môžeme takýmto spôsobom uviezť do situácie v našej oblasti. Biologické hospodárstvo je e, hospodársky neudržateľné a preto závisí od dotácií. No, dotuje ho aj komisie. Tam sa musí podpísať kontrakt a e, farmári sa zaviažu dodržiavať princípy biologického hospodárstva na 8 rokov. Takto bolo aj v našom regióne požiadané v roku 2015 a opätovne v marci v roku 2016, kedy sme začali pestovať 5 plodín e, Avšak eh, vláda Castilla la Mancha eh, znížila podporu týmto plodinám o 67%. Eh, toto je jednostranne prijatá zmena a to ovplyvnilo 3300 farmárov a to je viac ako polovica biologických farmárov, ktorých sme mali zazmluvnených zo strany regionálnych orgánov a vidíme, že tu je porušenie princípov právnej istoty a legitímnej dôvery. V prvom rade by sme chceli zdôrazniť e, túto tabulku, e, ktorá obsahuje dátumy a rovnako ako aj dokumenty, ktoré boli vypracované nielen na úrovni Európskej komisie, ale, ale aj regióne Castillo La Mancha, v kontexte RDP je preferované komisiou. Takže komisia vie, čo sa deje v tejto oblasti. Tá dotácia bola preverovaná komisiou, respektíve je výška. Avšak pokiaľ tieto dokumenty nie sú na 100% správne, tak by ich komisia neschválila. To znamená, že musia obsahovať tak pôvodné dokumenty, ako aj revízia. A tomu tak nebolo. Chceme sa pýtať, spýtať, prečo eh, RDP eh, no, respektíve regionálny rozvojový program prešiel eh, zmenami. Toto nie je návrh, nie je tu nič ohľadom účtov. Na tejto tabulke vidíte aj znížení pomoci, ako aj dokumenty na regionálnej úrovni. V júli 2014 komisia už vie o týchto zmenách, kedy nastalo krátenie o 20% a v roku 2015 nastalo krátenie až o 67%. A to bolo, sa stalo v oktobri. je správa z oktobra 2015, ktorá hovorí, že toto je v súlade eh, s legislatívou Európskej únie, ako aj s národnou legislatívou. Avšak eh, tento efekt eh, sa môže uskutočniť iba v prípade, že regionálny rozvojový program bude schválený avšak nemôžeme mať žiadne retrospektívne zmeny tohto programu. Bolo to navýšenie rozpočtu, ktoré bolo možné v prípade, že alokácia sa vyčerpá skôr a bolo tu 17-percentné e, množnosť krátenia e, bez zmeny e, množstiev. Lehota vypršala pred 9 mesiacmi, na základe ktorých sa mali vypočítavať v množstvách. Arbitrárne zmeny porušujú princípy právnej istoty a dôvery. Vidíme tie podmienky, v ktorých by sa takéto zmeny mali realizovať. Je tu aj zmena ktorá mala vytvoriť e, určité podmienky v roku 2016 a v regionálnych e, vládach e, na základe rozhodnutia súdu, kde sa hovorilo, že by nemala, nemalo dôjsť ku kráteniu. Avšak to krátenie vychádzalo z rozhodnutia komisie v množstve pomoci, ktoré spôsobilo, že takéto kroky sú už neudržateľné. A my sme druhý región s najväčšou plochou biologického farmárčenia. Takže e, článok 6, 29 a 30 rovnako ako aj články 5 a 11 boli porušené ako aj e, princípy e, dôvery. Chceme, e, aby boli prijaté kroky, ktoré by mali zachovať biologické farmárčenie v regióne Castilio-La Mancha, aby sme mohli mať z toho benefity tak pre životné prostredie, ako aj pre našich občanov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi zaujímavá otázka, a dnes je s nami aj zástupca regiónu Castilla La Mancha, pani Pilar La Ambrados. Kde je? A, tam je. A budem veľmi rada, ak vám budem môcť dať slovo. Mikrofón. Cambia de asiento. ¿no? Ahora, ahora. Sí. Buenas tardes, señora presidenta. Les... Pekné poobedie, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zastupujem vládu regióna Castilla-La Mancha a chcela by som povedať a prizvukovať to, čo sme už poskytli pískumne a predložila údaje, aby ste lepšie pochopili tie rozhodnutia a tie čísla, ktoré podporili naše rozhodnutia. Tieto rozhodnutia boli prijaté v, v tejto oblasti práve v duchu efektívnosti a zodpovedného rozpočtovania na e, dané roky. Napriek tomu existovali určité podmienky, že toto bolo založené na Eh, v rámci viacročného finančného rámcov a programovacieho obdobia 2014 až 2020. Boli prijaté rozličné opatrenia prostredníctvom predchádzajúcich období na rok 2013 6500 zmluv eh, pre biologických farmárov bolo podpísaných a e, tie pokrývali 220 tisíc hektárov pôdy v roku 2014. Nebolo by možné navyšovať e, hektárovú plochu na základe týchto princípov. E, chceli sme zachovať ekosystémy a našim cieľom je bojovať proti vysokému počtu, vysokej ploche hektárov, na ktorej sa biologické e, farmárčenie rozvíja. Kvôli tomu región Castillo la Mancha sa snaží využívať naše plánovanie čo najlepšie. A chceli sme nájsť spôsob, akým, ako e, kompenzovať takúto stratu príjmy. E, podporili sme väčšiu plochu, tak aby sa e, takéto farmáčenie viacej oplatilo a informovali sme o tomto rozhodnutí komisiu v roku 2015. Bolo na to vyčlených 214 miliónov eur, čo je 14 celkových verejných e, výdavkov e, v rámci tohto programu do roku 2017, kedy bolo prefinancovaných ďalších 21 miliónov eur, e, pretože boli k dispozícii iné programy, ktoré boli krátené a 253 miliónov bolo alokovaných a to je viac ako 15 celkových výdavkov. Takže toto tvorí veľkú časť pôvodne plánovaných e, výdavkov, tak či tak. No, vláda Castillo e, La Mancha prijala ďalšie záväzky na roky 2016 a 2017 a pričom schválila prijatie viacerých žiadostí v roku 2018-2019 a biologické farmárstvo 326 hm, tisíc hektárov pôdy. My sme si stanovili jasné priority, tak aby sme napomohli agroin priemyslu a e, biologickému farmárstvu. Takže napriek kráteniam v rozpočte považujeme stále biologické farmárčenie za našu prioritu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Komisia tu majú svojho zástupcu a pán Everts má teraz slovo ako zastupca komisie. Budem hovoriť po francúzsky, pretože ide o e, to, že tu máme tlmočníkov. Takže z môjho uhla pohľadu už pred rokom sme sa videli v týchto istých okolnostiach a podľa mňa nemáme k tejto téme momentálne nič nové z pohľadu komisie, ale Máme tu pochopenie toho, že tu máme odlišné pohľady, takže sa budem súhlasiť na tú perspektívu a ten zorný pohľad komisie. Prvá vec, čo je dôležitá a treba si uvedomiť, rozvojový program v Castille de Mancha bol schválený 30. oktobra roku 2015 z pohľadu komisie. Všetko to, čo sa udialo predtým, sa netýka komisie a zasa potom tu boli ďalšie podujatia a to sa týka toho procesu a ktorý vlastne spadá do tohoto programu a boli tu viaceré modifikácie. Avšak zdá sa, že tu máme veci, ktoré treba vnímať veľmi jednoducho. Keď sme dostali rozvojový projekt v lete roku 2014, tak to bol chaos. Bol to dokument, ktorý, na základe ktorého sme nemohli hovoriť o nejakom realizovateľnom programe, Avšak my sme urobili k tomu ešte komentár po dlhej analýze. Bolo to zverejnené 13. novembra 2014. A tento o, list, ja som ho napísal, obsahuje viac ako 300 komentárov a to dáva predstavu zhruba o tom stave, o kvalite tohto projektu. Medzi týmito vyše 300 odporúčaniami by som spomenul 242, kde hovoríme o výpovedi sťažovateľa, kde sa uvádza, že my sme v tomto liste nepoukázali na tú sumu, ktorú predmetný úrad stanovil. Avšak nejde tu o nejakú explicitnú fázu, ktorá by bola povedala, že nesúhlasíme so sumou, ktorá tu je navrhovaná. To nie je naša úloha. Naša úloha sa týka argumentácie, ktorá hovorí o určení tejto čiastky na základe metodológie a v našom liste, a teraz prejdem do španielčiny, ak mi dovolíte, hovoríme, že sa uplatnia ustanovenia článku 10 úpravy predmetnej a vychádzajúc z, tejto, z tohto základu od, odvolávka na tento výpočet. Takže využívam teraz budúci čas, žiadame niečo. Vychádzame teda z metódy evalvácie, a dodatočné náklady, ktoré sú stanovené v tomto výpočte. A cena vlastne bioproduktov a tu sa treba držať tých najnovších údajov, predovšetkým pokiaľ ide o predmetný orgán. Ale keď o tom hovoríme, tak si treba uvedomiť, že neberieme do úvahy tú sumu, pokiaľ ide o pomoc pre biopolnohospodárstvo, pokiaľ ide o dopad na ekohospodárstvo a neberieme do úvahy ostatné kompenzácie, pretože nemôžeme postupovať, ak by sme nevychádzali z vyargumentovanej metodológie. A ten program, ktorý sme dostali v lete roku 2014, nehovoril vôbec nič ohľadne tejto témy, alebo iba nejaké základné veci, a to nemohlo byť akceptované. A práve z tohto dôvodu sme e, nerobili odporúčania vzhľadom k niečomu, čo si nezaslúži byť odporúčené. A pokiaľ ide o správny úrad, ten zverejnil e, návrh na čísla, ale ja by som chcel povedať, že toto sa robí ešte pred tým dátumom z októbra roku 2015 a pre, nás sa to netýka, pretože to bolo pred tým obdobím. Istotne, dodatočne sme sa dozvedeli, že tu ešte bol protest v danom regióne a dozvedeli sme sa, že v súlade s týmto vláda danej oblasti preskúma niektoré časti programu, predovšetkým pokiaľ ide o polnohospodárstvo. A takýmto spôsobom vlastne sa dopracujeme k tej modifikácii. Je pravda, že táto modifikácia neprináša uspokojenie voči sťažovateľom, ktorí chceli aby tu bol oveľa väčší rozpočet, ktorý bude vyčlenený pre opatrenia, ktoré s týmto súvisia a takýmto spôsobom vlastne by e, sme nadviazali na tú sťažnosť, ktorá bola zverejnená v roku 2015. Takže by som teraz povedal, že ako komisia vlastne zhodnotila tú situáciu. Zopakujem ešte raz. V rámci rozvojového programu my sa nevyjadrujeme k sumám, ale k metodológii, to znamená k tomu, akým spôsobom boli tieto čiastky vypočítané. Takže pokiaľ i ešte jedna vec, treba zdôrazniť aj jednu dôležitú vec, ktorá je tu na prospech tohto regiónu Castilla de Mancha, opatrenia exekutívne, pokiaľ ide o to je 6 rozpočtu. V tejto oblasti je to až 14 je to región, ktorý podporuje proporčne e, biopolnospodárstvo, takže nemôže tu byť takéto obvinenie, že by nerobili v tejto oblasti dosť. A tá modifikácia, ktorú sme tu mali, to bolo v apríli roku 2017, vychádzame e, z tej sťažnosti a tu sa vtedy navrhovalo 21 miliónov a 250 tisíc bolo už spomenutých, to znamená 15 z toho celkového rozpočtu. A nejde tu ani tak o tú sumu, ktorá ide do pomoci, ale ide tu skôr o záväzky, ktoré vychádzajú z tej logiky výsledkov pre tento program, kde orgány tejto oblasti sa zaviazali, že pokryjú mm, oblasť 360 milión, e, tisíc hektárov. To znamená, je to navýšenie, ktoré je vlastne v súlade s našimi základmi a my sme povedali, že išlo o dobrú úpravu. A pokiaľ ide o zvyšok, zopakujem to teda ešte raz, táto téma neprináša v podstate nič, pretože sa od minulého leta nepohol vývin tejto situácie a chcel by som povedať, že opatrenia, pokiaľ ide o podporu poľnohospodárstva. Tu ide o to, aby sme robili niečo v prospech životného prostredia, preto hovorím o tej ploche, ktorá mala byť pokrytá. A keď hovorím o tomto, tak hovo... nie je to nejaké opatrenie, ktoré by bolo sexy, v tom duchu, že jednoducho musí byť prispôsobené, pretože tu kompenzujeme straty, nie je tu dodatočné príjmy. Takže keď hovoríme o tých sumách, ktoré sú tu stanovené, tak je to v rámci štandardov toho, čo sa navrhuje aj inde, berúc do úvahy, že je o región, ktorý nie je veľmi produktívny a vychádzajú z toho, že je málo produktívny, tak tie straty vlastne sú aj slabšie ako ostatných. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne za vysvetlenie. Teraz dostanú slovo kolegovia, máme tu zoznam rečníkov a teraz dostane slovo pani Ajúzo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som pozorne počúvala petičný, petičníka z tohto regiónu, Castilleja La Mancha, a ide tu o to, že polnohospodári z tohto regiónu sa dostali do veľmi neistej situácie a zaviazali sa, že za určitých podmienok budú produkovať výrobky a keď potom začali s výrobou, tak sa to skrátilo o 67%. A vláda tohto regiónu to takto vysvetlila, ale komisia poukázala, na kritéria, ktoré boli uplatnené, ale bolo to iba zo subjektívneho hľadiska. A preto by sme mali ďalej skúmať, že prečo sa tu urobili takéto zmeny. Vlastne nie je tu žiadny argument proti tomu, čo bolo obsiahnuté v tomto pláne. Áno, možno by sa to bolo dalo lepšie spravovať, ale to nič nemení na tom, že sú tu sumy, ktoré boli vyčlenené ako záväzok a napriek tomu sa 67 zmenil plán. 67% a to je dosť nezvyčajné a takto je vlastne, sme sa dostali k určitej právnej neistote pre polnohospodárov a chcela by som požiadať komisiu o následovné, aby tu teda neboli tieto nerovnosti medzi regiónmi Mali by sme tu mať kritériá, ktoré budú platiť pre všetkých, pretože napríklad v niektorých regiónoch je iné byť biopolnohospodárom ako v iných regiónoch a to takisto súvisí trochu aj s hospodárskou súťažou a preto by sme tu mali mať pravidlá, ktoré platia pre všetkých. Prečo tu nastala takáto zmena, tých 67% v rámci dotácií? To je jednoducho veľa, veľa peňazí, že sa to jednoducho takto vyrieši takýmto škrtom. Ďakujem. Ďakujem, pán Gutierrez Prieto. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že sú tu dve otázky, ktoré treba analyzovať. Po prvé, z pohľadu európskeho práva sú tu objektívne dôvody, prečo táto petícia má byť otvorená. A potom, čo som si vypočul všetky strany, nie je to ešte také jednoznačné, pretože sa tu hovorí, že vláda Kastílie La Mancha, že spustili ten plán, ale komisia potom povedala, že program vidieckého rozvoja to je to, čo vlastne právne pokrýva tieto dotácie a toto bolo 6 mesiacov v roku, v oktobri 2015 prijaté, takže ako môžeme trviť trvať, že tu došlo k porušeniu pravidiel, keď tento zákon potom bol prijatý až 6 mesiacov neskôr. To znamená, správne hľadisko tu nedošlo k narušeniu. Čo teda vidíme, je, že sú tu pravdepodobne určité politické triky. Ide tu o program vidieckého rozvoja, to, tak to bolo pôvodne. A pokázala na to aj petícia, Komisia to dostala v roku 2014 a máme tu 67 zložiek k tomuto a tam sa hovorilo o tom, že tu boli viaceré nezrovnalosti, ale že ten program vidieckého rozvoja to nemôže akceptovať, pretože bol veľmi nekvalitný. Toto povedala svojho času doslova komisia, ale tento program neberie do úvahy záväzky alebo záväzné komentáre komisie v marci roku 2015 sa hovorí o právo, o práve, ktoré nie je objektívne, pretože tu máme program, ktorý bol právne schválený a predmetom tejto diskusie je teraz táto petícia, ktorá uvádza to, že toto vlastne závisí od finálneho schválenia programa pre, programu pre vidiecký rozvoj. Ale ako môžeme vzbudiť nejaké očakávania u polnohospodárov, respektíve niečo, za čo je zodpovedná komisia. Ja si myslím, že to musíme preskúmať, musí to byť vysvetlené a Maria Dolores, ako aj pani Soriano, by mali prísť sem, aby nám vysvetlili, prečo dva mesiace po voľbách boli ukotvené dotácie, ktoré nie sú z politického hľadiska opodstatnené ktoré neboli schválené ani zo strany komisie. Preto by sme mali predchádzajúcu správu regióna, predstaviteľov regióna, postaviť predsud, pretože jednoducho verejné dotácie boli schválené, hoci tieto neboli schválené predtým ešte zo strany komisie. Preto je to vlastne bezpredmetné, ako už povedala komisia, nemôžeme vzbudzovať nejaké očakávania a to na základe nejakého výborového konania, ktoré z právneho hľadiska nemá žiadny základ. To znamená, že dva mesiace pred voľbami tu robiť nejaké očakávania u záujemcov iba kvôli voľbám a e, vlastne sa urobilo toto výberové konanie, ktoré bolo zavádzajúce. Ak teda z tohto dvoch ohľadu sa pozrieme na objektívne dôvody tejto petície, tak vidíme, že je bezpredmetná, pretože program týchto dotácií v podstate nebol porušený. Nemáme tu v podstate žiadny program o dotáciách. A keď chceme túto petíciu nechať otvorenú na naďalej, tak treba preskúmať to, že prečo predchádzajúca vláda bez schválenia vlastne navrhla takýto druh eh, dotácií. Ďalší rečník. Ja by som sa chcela hlavne poďakovať petičníkom a chcela by som povedať nasledovné. Ak vláda nebudem teraz hovoriť o, o politickom rozmere, ale bolo to tu spomenuté. Predsedníčka autonómnej vlády s ministerstvom pre hospodárske veci sa zasadzujú za biopolnospodárstvo. Zdá sa, že to je dobré. A myslím si, že aj komisia by to podporila. A potom sa urobí výberové konanie a máme účastníkov, máme vládu. Všetko je to vlastne v prospech tých, ktorí boli zvolení a preto sa vlastne urobili aj takéto návrhy na dotácie. A stačí, že iba je, niekto niečo urobí alebo urobí niečo protichodné a potom už sa musia robiť určité škrty. Vláda by nemala robiť škrty, ak to je škodné pre občanov daného regiónu. Emiliano Garcia Pacha, čo je pred, predsedom po Maria Dolores Costaral, on vlastne občanov ponechalo osamotených, ponechali ich samých na seba. Čiže v podstate ich oklamal. Boli tu teda tie dotácie, tie dotácie fungovali dva roky a napriek všetkému sa to robilo vlastne zbytočne, pretože tu došlo k veľkým stratám, stratám na úrovni biopolnospodárstva, pretože biopolnospodárstvo sa nedá robiť bez nejakých dotácií. A potom ešte aj tá neistota, nedá sa teda spolahnúť na túto vládu ubohý občan je tu jednoducho absolútne e, ponechaný v neistote právnej a vlastne povedali to aj petičníci, princípy e, dobrej dôvery a viery boli takýmto spôsobom porušené a tieto dotácie, ak sú teda škodlivé pre občanov v danej oblasti, ja si myslím, že táto petícia by mala ostať otvorená, ale v každom prípade treba vysvetliť, ktokoľvek sem už príde, prečo vláda Kastílie La Manche, prečo, prečo tí občania, ktorí tu žijú, musia znášať takéto, takéto konanie vlády. Ja si myslím, že vláda mala ponechať ten program. Musíme sa pozrieť aj na otázku metodológie. Predsa len tu ide o niečo, e, za čo je zodpovedná aj Európska únia, predovšetkým keď tu ide o dôveru. Pán Vajc? Ďakujem pekne, pani predsednička, budem hovoriť po nemecky. Je to pre mňa jednoduchšie v tomto konkrétnom bode. Ja si myslím, že treba sa spýtať otázku, prečo vláda robí škrty v ekologickom poľnohospodárstve, keď ekologické poľnohospodárstvo plní všetky ciele, európskej politiky, a to príkladne, ale nie som insiderom španielskej politiky, nebudem teraz sa tomuto venovať detailne, ale je tu skôr ďalšia otázka, ktorú sa chcem spýtať, a to je otázka pre komisiu a týka sa to poľnohospodárstva vo všeobecnosti. Neviem, či o tom viete, ale keď poľnohospodár podpíšu po, zmluvy o dotáciách, tak vlastne je tu zmluvný záväzok zo strany poľnohospodárstva, oni to musia dodržiavať a to na celé roky, čo to podpíšu. 5 až 7 rokov musia jednoducho sa držať toho, čo je v tej zmluve napísané. Avšak vidíme, že náš zmluvný partner nie je viazaný k dodržiavaniu týchto zmluv. Nie je tu žiadna právna bezpečnosť pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o tie slúbené dotácie, ku ktorým sme sa my vzhľadom na výkon zaviazali. A tu vidím konkrétny príklad toho, ako napríklad polnohospodárovi alebo celému družstvu sa môže vodiť, ak tu je zmena politických väčšín. Polnohospodária nadalej musia plniť tieto záväzky, ale možno dostanú iba polovičné dotácie, pretože takto to býva v Európe. Polnohospodárstvo jednoducho veľkú časť svojich zdrojov, ktoré potrebuje na prežitie, dostáva práve z verejných zdrojov a preto tu ide o otázku, ktorá rozhoduje o prežití v rámci poľnospodárskej výroby a máme tu teda tento problém už opakovania a preto ja som za to, aby táto petícia ostala otvorená. Pán Jár? Ja podporím na 100% vyjadrenie svojho predrečníka. Ide tu o otázku dôveryhodnosti. Bolo to tu dobre popísané. Ja si myslím, že každá nová hra prináša nové šťastie. Nikto nemá nič proti tomu, keď sa končí jedno obdobie a musia sa prispôsobiť v rámci programov na nové pravidla, ale nemôžeme v rámci hry meniť podmienky. O to tu ide v podstate, o tie dotácie. A preto eh, by som povedal, že treba ponechať túto petíciu. Pozrime sa na to, ako to vníma polnospodár. Poľnohospodárovi je jedno, že či bol program schválený alebo nie. On sa rozhodol, bola tu ponuka, začali robiť biopolnohospodárstvo, prepočítali to a povedali, za týchto podmienok to môžu robiť. A vlastne už predrečník to povedal, sú tu ďalšie záväzky, ktoré sa týkajú poľnohospodárov. Oni potom musia dodávať konkrétne výsledky, sa nikto nepýta. Takže ja si myslím, aj v Nemecku to tak funguje, či keď e, nemám aj tu u nás máme zmeny vlád, ale jednoducho programy, ktoré tu máme, nerobia sa tu nejaké škrty. Vždy sa tie programy potom uviedli do konca a urobili sa nové. Neviem, či sa to robí aj tu, tak to neviem, ale chcel by som požiadať zúčastnených, prosím vás, choďte a pozrite sa na to, ako to vnímajú poľnohospodári, pretože oni sa na to pozrú, na to, koľko zarobia. Takže v podstate nemôžeme robiť nejakú antireklamu. Môžeme hádzať sa teraz o tom, že koľko biopolnospodárstva potrebujeme, ale my to jednoducho chceme. A keď tu máme takéto prípady, tak je to v podstate negatívna reklama pre biopolnospodárstvo. To zostane už nadlho. A ešte jedna otázka pre komisiu. Tá suma ako taká nebola teda protiprávna. Či áno? Naivná otázka. Mohli to urobiť? Mohli to takto urobiť, alebo nie? Navrhujem, aby sa to nechalo otvorené a No dobre, nebudem sa ja k tomuto vyjadrovať detaľnejšie. Toto sa jednoducho nerobí v, polnospod- po, v biznis prostredí, tu sú záväzky, e, zmluvy, tak jednoducho treba sa držať obchodnej etiky. Thank you. Mr. Terry Cabras. Ďalší rečník. Ťažko niečo ešte dodať, niečo k tomu, čo povedali kolegovia. Pri týchto diskusiách musím povedať, že by bolo dobré, keby sme boli trošku racionálnejší, menej stranícky, Hovorí sa tu o e, retroaktívnom spätnom opatrení a teraz sa tu sťažujú, ale e, spätné opatrenia pre tieto e, opatrenia pre obnoviteľné energie, či tu boli či sa teda retroaktívne použili to je naozaj veľmi neevropské avšak nebuďme detailisti Držme sa skutočnosti. Eh, ja som eh, na strane kolegov. Treba to nechať otvorené a preštudovať. Thank you very much. Ďakujeme. Mali by sme sa obrátiť späť eh, k petičníkom. Sledovali ste diskusiu a vypočuli ste si pozície Európskej komisie. Na dve minúty máte slova. Slovo, pardon. Ďakujem. V stručnosti taká nuansa. Sme polnohospodári, podpísali sme zmluvu, prišli tu podmienky a my sme nestanovovali žiadne podmienky Chceme jednoducho, aby sa plnili zmluvy. Nemáme veľké očakávanie, len zmluvu. Treba zmeniť podmienky, keď e, to nefunguje. Niektorí polnospodári sú ekologickí, iní nie, ale treba plniť zmluvy, pretože tu bude inak právna neistota. Nuž, zhrniem to, čo som počul prvom rade nasledovné. Občianský dialog s Philom Hoganom a s príslušnými predstaviteľmi tejto oblasti, ale veci treba uznať. Pripustiť eh, chyby. Zmluvy nemožno eh, vždy eh, zrušiť, ak sa nepríjme ten plán. A keď PDR nepríjme tento plán, tak prostriedky z Európy nemôžu nastúpiť, ale keby sme ten plán prijali, e, tak bolo by to inak. A e, neviem, ako sa to tu prezentuje, ale jednoducho sa vtedy sa to robilo v predošlom období a v určitom období sa to vykladalo e, celkom presne. To nemožno teraz zmeniť, nemožno len tak jednoducho si meniť tú zmluvu, ako chcete. A potom ešte ďalšia vec, že to bolo korektné s európskymi zákonmi a tak ďalej. Potom je tu je program na rozvoj vidieka. Tam ide o zľavy. Všetko je tu presne vyčíslené Castilla Mancha veľmi neproduktívna oblasť a sú tu práve veľké straty, pretože práve tu sa musí spracovať e, pôda bez hľadu na to, aká bude potom produktívna. Nuž a teda v roku 2015 tu bolo viac ako 360 tisíc hektárov plne v súlade s podmienkami a treba sa pozrieť na to, ako korigovať tieto chyby. Mnohí polnohospodári budú sa musieť zdať svojich činností a ďalej pros, k, potom k percentu. Situácia je tu veľmi rozmanitá. Sú to regióny, kde, kde sú menšie plochy a pokiaľ ide o to, že komisia pripúšťa, že pri opakovane sa povedalo, že zmluva sa musí plniť jednoducho. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ďakujem vám za to, že ste merali e, cestu sem. Je to veľmi komplikovaná petícia. Z mnohých dôvodov komplikované, e, nie len z politického, Komisia nám povedala, že to nie je nič nové. Podporujem to. Nie, nemožno dodať nejaké prvky. A však je to veľmi politicky veľmi citlivá otázka. A ja si myslím, že treba naďalej zisťovať. Preto navrhujem, vidím to u kolegovi, vidím okolo, že ja môžem len navrhnúť nasledovne, že petíciu necháme otvorenú a že ju pošleme do výboru Agri a budeme žiadať o stanovisko. Toto je čisto správne e, kompetencia Agri. Môžeme ich, myslím, požiadať nie len informácie, ale zažiadať, aby sa na to pozreli, a zistiť, ako to, ako to e, vyhovuje existujúcim predpisom. Kolegovia súhlasia. V poriadku, ďakujem. A ďakujem vám za vaše príspevky. Ďalej, teraz budem musieť odísť, pretože mám riadiacu skupinu pre Brexit a preto teraz tu bude oveľa e, krajší predseda Palčáky. Ja prejdem na ďalšie zasadnutie a uvidíme sa neskôr popoludní. Nemusím, e, nebudem to si toľko neprítomná, ale budete v dobrých rukách, myslím si.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 Ak nám dovolíte, budeme pokračovať. A budem používať materčinu. Maďarčinu. A... Ďakujem. 1525 per 2016 už petíciu kvet. Teraz sa budeme zaoberať petíciou 1525 2016 veľmi komplikovaná záležitosť a veľmi citlivá. Pán Arias, španielský občan, hovorí o tom, že je tu 379 prípadov stále nevyriešených vražd, ktoré spáchala pravdepodobne e, teroristická skupina ETA v Španielsku. októbri 2017, teda menovite 11. oktobra sme o tejto petícii už boli hovorili v našom výbore a vtedy sme sa rozhodli, že je to veľmi citlivá a zložitá otázka. A tiež sme rozhodli, že e, zašleme listy e, španielskej vláde. Tiež sme hovorili s Európskou komisiou a snažili sme sa e, pokročiť v tejto otázke. Je tomu tak, že sme dostali e, odpovede na niektoré z našich listov, avšak zdá sa, že výbor PETI nie je spokojný s kvalitou odpovedí. Preto niektorí z našich kolegov e, zažiadali výbor, aby prebehla v tejto otázke i ďalšia rozpráva. Ja som rád, že ju teraz otváram ak mi dovolíte, v prvom rade by som rád slovo dal predstaviteľom eh, petičného výboru, buď Michal Anguel Rodríguez alebo ďalší kolegovia, máte slovo na 5 minút. Dobrý deň, ďakujeme. Srdečne ďakujeme za toto prijatie. Najprv Chcem poukázať na to, predsedám asociácii, ale aj som aj synom jedného zo zavraždených, ktorý mnohým ľuďom e, patrí k mnohým ľuďom, ktorí boli zavraždení etou. V baskickej oblasti bol môj otec e, činný, ale sú tu i ďalší, ktorí s, e, stratili príbuzných. Takže spája nás jedna vec. Vždy bolo cieľom destabilizovať ten štát. Môj e, otec bol advokát v súdnictve, v ďalších prípadoch e, to bolo podobné. Išlo napríklad o bezpečnostných pracovníkov. Vždy išlo o to určité skupiny e, na ne útočiť toľko vražd už prebehlo, ale ide o to, že, že u týchto vražd asi polovica, 379 z tých 800 celkovo, nebola vyjasnená a justícia tu nepostupuje. E, Povedali ste to správne, boli tu už i odpovede zo strany Ministerstva spravodlivosti a Ministerstvo spravodlivosti veľmi vágne odpovedalo veľmi nepriame narážky boli naformulované, všetko bolo veľmi vágne. Povedali, že najvyšší súd vraj musí sa tým zaoberať a potom prišlo, e, prišiel list od prokuratúry. Je tu i e, e, ďalší z predstaviteľov petičníkov. Nič sa však neudialo od roku 2011. To znamená, máme tu dve zo štyrých odpovedí, veľmi nejasné odpovede, niečo sa musí s tým spraviť. Nedostali sme odpovede ani z ďalších inštancií, Môžeme to jednoducho urobiť ešte raz. Je tomu tak, že mm, bola teraz v novej vláde vymenovaná nová ministerka spravodlivosti a bolo by teda dobre, keby sme pani Delgado poslali tento list ešte raz. A zaujímavá by bola ešte jedna vec, pretože nám chýbajú určité odpovede od španielských inštitúcií. Mali by sme teraz jednoducho políciu a spra- e, spravodajskú službu a ombudsmana kontaktovať práve pokiaľ ide o tieto nevyjasnené prípady. Je tu i ministerstvo vnútra. S tým sa chceme tiež zaoberať, ale najdôležitejšia je otázka, že my chceme, aby tu bola delegácia Európskeho parlamentu, e, ktorá by došla, prišla na návštevu a práve v týchto e, inštitúciách by sa tu kládli otázky, prečo je tomu tak. Ide otázku ľudských práv. Ja tu hovorím za mnohé obete terorizmu a zastupujem všetkých tých, ktorí e, nemôžu prejaviť svoje hlas. Hovorím za svojho uh, otca. Viac ako polovica teda obetí nemá túto možnosť. Ide o to, že Španielsko urobilo veľa pre z, e, z, e, nápravu, ale nestačí to. Ešte horšie je, že nám klamali z inštancií Najvyššieho e, súdneho dvora napríklad, ktoré sa zaoberá týmito otázkami. Jednoducho nám klamali. Bol tu konkrétny príklad. Manuel Samarino, jeden z týchto mnohých e, bol v komunálnej rade. A potom ďalší príklad. Jose Luis, Jose Manuel, ďalší dvaja, ktorí boli zavraždení v rýchlom slede. Bolo to veľmi systematické vyraďovanie. Ale Audiencia Nacional pred dvoma týždňami vyhlásila, že správanie týchto dvoch, tých zavraždených, pardon, opravujem sa, e, e, že tí vrahovia boli už potrestaní údajne. E, práve vo februári 2018 nám toto komunikovali a to je ten čas, o ktorom hovoríme, že teda boli už trestaní a máme tu tiež je, sú tu jednoducho rozpory, rozpory vo výpovediach prokuratúry a samozrejme, to, čo povedali prokurátori, tí povedali, že sa jedná o dva nevyriešené prípady. Ak sa pozriete na stranu 9 správy, ktorú zaslali eh, prokurátori eh, v prípade na najvyššom súde z roku 2017 a pozriete sa na túto stranu, vidíte, že tieto prípady boli uzatvorené s tým, že páchatelia sú neznámi. Avšak súd klame v tomto prípade. Nacional používa eh, tieto dva prípady ako dôkaz toho, že neexistuje dostatočná vôľa vyriešiť tieto vraždy všetky zločiny, ktoré uskutočnila teroristická organizácia, boli podrobené vyšetrovanie. To je vyhlásenie Najvyššieho súdu Španielského kráľovstva. A väčšina ľudí bola však zadržaná a odsúdená. Ale oni kategoricky hovoria, že všetky tieto prípady boli riešené Avšak nie je to e, pravda. Sú prípady, kedy ľudia nedostali kompenzácie, kedy sa nepodarilo identifikovať e, páchateľov. E, legislatíva toto zanedbáva už celé 10 ročia. Toto je špecifický zákon, e, ktorý má podporiť obete teroristických činov e, a to od roku 1999. Nejde retrospektívne celé 10 ročia pretože z týchto 397 prípadov sú 7 prípadov fyzickej eliminácie vyšetrovania. Tieto prípady boli odstránené aj zo záznamenou a nevieme, že či tieto prípady boli e, doriešené Nevieme, do akej fázy sa to vôbec e, dostalo. Moja iná pointa je, že to, čo sa stalo od roku 1978, e, ETA bola vytvorená v roku 1059 a najvyšší súd sa zaoberá prípadmi od roku 1978 a to preto, e, lebo sa obávajú zákona o amnestii. Ako keby títo vrahovia a zabijáci e, dostali tú amnestiu v roku 1977, avšak obete tak nemajú možnosť hľadať právnu nápravu do roku 1977 je 17 nevyriešených prípadov. Ak by sme ich mali e, pridať k tým ostatným, je to skoro 400 prípadov. Neboli náležite vyšetrené. A nikdy sa nesnažili vyšetriť lídrov a nikdy sa nesnažili zistiť objednávateľa vraždy, zadávateľa vraždy, nie len tých, ktorí vlastne stlačili koutík. A ak je niekto líder organizácie, je možné ich stíhať. A e, všetky, e, všetky tieto záležitosti sú však uzatvorené v Španielsku a je dokonca aj keď e, trestný poriadok Španielska takýto typ zločinu pozná. Čo sa teda v Španielsku e, stalo? Avšak nič sa zatiaľ nestalo. Prosím, vyžiadajte si viacej e, správ od policie, od Najvyššieho súdu. Máme pocit, že sa nám nedostáva dostatok pomoci. Nechceme, nechceme žiadnu Eh, peniaze, chceme peniaze, chceme spravodlivosť. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som teraz po, požiadať o stanovisko Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi citlivá záležitosť a chcel by som eh, vyjadriť môj súcit s obeťami týchto zločinov. My sme to už vysvetlili e, v minulosti. No a kompetencie EÚ sa však také, že sa nám nedarí zabezpečiť spravodlivosť pre e, obete a ich rodiny. Čo im môžeme zahistiť, je však e, kompenzácia na úrovni EÚ. Máme tu smernicu o boji proti terorizme, ktorá bola prijatá minulý rok a ktorá vstúpi do platnosti v septembri tohto roku a e, poskytne e, samozrejme množstvo práv a nárokov pre obete teroristických trestných činov, rovnako ako aj kompenzácie a satisfakciu obetiam a ich rodinám je tu kritérium, že tento teroristický čin sa musí stať pred septembrom 2018. E, snažíme sa vytvárať aj Európske koordinačné centrum e, pre obete strelných zbraní v Európskej únii a myslím si, že poznáte aj e, prácu osobitného poradcu predsedu Junckera, kde, ktorý sa zaoberá osobitnými kompenzáciami pre obete trestných činov terorizmu Samozrejme, to vám neprinesie viac spravodlivosti. Mňa to mrzí, ale myslím si, že spolu s odhodlaním všetkých v tejto miestnosti môžeme túto situáciu zlepšiť eh, pre všetkých európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dal slovo kolegom, pokiaľ pani Áno, ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať petičníkom, a pánovi Pegasovi ako aj pani Lin, ktorý tu majú najvyššiu autoritu na to, aby zašli naozaj do hĺbky týchto vecí. Viac ako 44 Percent zločinov neboli vyriešené. Sú to údaje, ktoré sú spojené s páchateľmi, ako aj organizáciami. Boli tu samozrejme aj smrteľné útoky, ako napríklad na Majorke, kedy boli zabití účastníci civilných gárd a teraz očakávame rozhodnutia, rozsudok v tomto prípade, ako aj o časových limitoch. Teraz by som úplne súhlasila s tým, čo povedali petičníci. A e, vypo, vypočujeme si aj, aj teda Terezu a ostatných kolegov ale súhlasím s tým, že by sme mali mať e, petíciu, ktorá sa obracia na bezpečnostné zložky a justičné orgány. Myslím si, že by sme si mali vytvoriť aj misiu, aby sme vedeli e, vytvoriť takúto misiu v septembri a tá by mala byť našou prioritou, pretože budúci rok bude volebným obvo- e, ob- obdobím a preto by som e, požiadala predsedníčku, aby e, takúto misiu vytvorila. No a to bude samozrejme predmetom diskusie medzi koordinátormi. Hovorili sme o tom, že sme sa už stretli, ale videli sme aj ďalšie prípady, kedy komisia povedala, že toto nie je ich e, oblasť pôsobnosti, ako napríklad e, únosy detí, e, ale hovorili sme napríklad s prokurátormi v Španielsku, hovorili sme so súdmi a ministerstvami, pretože je to nesmierne dôležité, aby sme mali lepšie povedomie o týchto zamrazených prípadoch a prispeli, tak e, k tomu by sa začalo niečo robiť. A v takomto prípade by sme chceli podporiť všetky obete trestných činov terorizmu a prispieť k tomu, aby aspoň niektoré z týchto nevyriešených prípadov sa vyriešilo a aby sme urobili všetko, čo je v našich silách Ďakujem veľmi pekne. Pani kolega, kolegyňa Teresa Jiménez. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja mám šťastie, že viem, kto zabil môjho brata. Kto, by, kto bol zástupca primátora v Sevie 30. rokoch a ak to zabilo aj pána Ortiza, páchatelia boli zatknutí niekoľko týždňov na to a boli uväznení v roku 1991, avšak ostatní členovia rodiny tí nemajú také šťastie, ako som mm, mala ja, ale vieme, kto zabíjal našich rodinných príslušníkov, avšak oni nevedia, kto stlačil spúšť, nevedia, kto e, aktivoval bombu, kto prijal rozhodnutie. A to je to najdôležitejšie. A neviem, či Dani a Majte budú súhlasiť, ale otázka je, koho môžeme brať na zodpovednosť za tieto zločiny možno nechytíme tých páchateľov, avšak môžeme brať na zodpovednosť ľudí, e, ktorí tieto zločiny objednali. Deklarácia o ukončení fungovania ETI, e, ktoré bolo vnímané ako e, bombastické, tak opäť sme prehliadli obete trestných činov. A môj brat, teda, alebo Majtin brat, e, bol policajt, alebo danýho brat, e, ktorý bol prokurátorom. Buďme realistickí voči tomu, čo sa naozaj stalo. Koniec ety nepredstavuje definitívny koniec týchto záležitostí. Je tu stále 400 nevyriešených zločinov a nebudeme schopní ukončiť túto beztrestnosť, pokiaľ nebudú vyriešené na tomto výbore, keď petičníci sem prišli a zastupujú rodiny eh, týchto 379 eh, obetí vražd, je našou povinnosťou zabezpečiť, že dostanú nejakú satisfakciu. Musíme zabezpečiť, že táto petícia bude napredovať. Budeme musieť urobiť viac. Žiadali sme o povolenie v Španielsku a v tom čase tam bolo oveľa viacej ľudí a europoslancov, ktorí súhlasili s misiou. Neviem, eh, prečo sme túto iniciatívu zastavili a prioritu sme dali iným misiám pretože naše petície eh, si zasluhujú úctu, avšak eh, žiadame o spravodlivosť, tu si zaslúžime. Inak musíme vedieť, eh, kto zabil týchto ľudí, kto je za to zodpovedný Samozrejme, ETA zložila zbranie, ale mus, majú aj naďalej povinnosť spolupracovať so súdmi. Avšak nemôžeme očakovať e, nič od týchto teroristov a kriminálnikov. Musíme vedieť, že sme na strane spravodlivosti a spomienok. Máte právo vš- dať všetkým týmto rodinám aspoň nádej aby sme túto petíciu nechali otvorenú, aby sme, mali by sme mať misiu v Španielsku, aby sme navštívili ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo Národnej gardy, prokuratúru, ako aj justičné orgány. Aby sme aspoň e, tieto obete spomenuli. A tieto prípady poznám, pretože som na nich pracovala. Viem, že smernica eh, o obetiach je niečo, na čom som pracoval ešte v roku 2011. Viem, čo je jej rozsah, viem, čo táto smernica pokrýva, eh, viem, čo, či je niečo eh, v samotnom znení alebo pôvodných ustanoveniach a viem, že tam nie sú dobre pokrytí obete teroristických trestných činov. A Nemôžeme sa samozrejme uchylovať k týmto nástrojom. To nám nebude stačiť. Hovoríte, že nemáte pôsobnosť e, v tejto oblasti. Avšak e, máte ju. My tu v Európskom parlamente, my na tomto výbore máme pôsobnosť, pretože musíme zabezpečiť, že európske obete majú právo na rovnú prístup k spravodlivosti. A to je niečo, čo im nemôžeme upierať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne, hovorí rečnička. Ja chcela by som niečo upresniť. Mojho brata zabili vzhľadom na to, že bol eh, zastupca eh, predstaviteľ sociálno-demokratickej strany v Baskicku Niektorí z nás z Baskicka sme vytvorili iniciatívu 2000, v roku 2003, kde sme si chceli pripomínať môjho eh, brata a ostatných ľudí. A kedy sme si pripomínali obete ešte Frankovho režimu, ako aj teroristických činov, myslím si, že ich profil bol tým dôvodom, prečo boli prenasledovaní. A myslím si, že je prekvapivé, že je tu toľko beztrestnosti. Ale chcel by som pripomenúť ešte jednu vec. V Baskicku bolo mnoho e, strachu. Vražda bola iba akousi homeopatickou terapiou ako nemyslieť na ostatné strašné veci. Nie je to úplne nepodobné talianskej mafii, avšak pamätáme si aj časy tohto nájomného vraždenia zo strany Ety. Ten teror, ktorý sme si zažili a ktorý sme zažili našej mladosti je niečo, na čo stále myslíme. A v týchto dokumentoch v San Sebastiáne a v mojej dedine sú iba v týchto dvoch miestach je 30 nevyriešených prípadov. Tieto vraždy spôsobili škody, traumy, poškodenie budov, podnikov, vozidiel a ten sudca, ktorý mm, nebol súčasťou vypočutia e, v Madride, na druhý deň jednoducho tú správu vyhodil. Takže čo by som chcel povedať je, že je to potrebné, pretože to hovoríme v podstate o vojnových reparáciách musí tento výbor navštíviť Španielsko. Môžeme tomu robiť viac, než si myslíme. Je tam toho oveľa viacej, než pokrývajú zákonné opatrenia. Tam stretnutie s parlamentom, prešetrenie veci na mieste. No a samozrejme môžeme tejto situácii napomôcť, pretože toto je obdobie, ktoré je postteroristickým obdobím a my ako poslanci a ako súčasť tejto inštitúcie by sme naozaj mali zabezpečiť, že to jednoducho nezametieme pod koberec. Musíme zabezpečiť, e, že sa vysporiadame aj s novými údajmi. To jednoducho musíme urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Terikavras, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem. Nuž, ja neviem, či mám vôbec právo hovoriť tvárou v tvár toľkej tragédii. Mal som byť niekde inde, ale nechcel som odísť. Chcel som tu byť dnes s vami, aby som vám e, vyslovil sympatie, pretože toto sú naozaj odpudové činy. A chcel by som prizvukovať, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Je to záležitosť justič, justície a policie a myslím si, že súhlasím s kolegyňou ohľadom návštevy a misie, avšak e, misia na zistenie faktov slúži na zistenie faktov, avšak fakty máme. My tie fakty poznáme. Neznamená to, že pôjdeme do Doňany a nebudeme sledovať, ako sa veci zhoršujú. E, tu vieme, aké sú fakty. E, vieme, že tie fakty sú odsudenia hodné. Vieme, čo môžeme urobiť ja by som tam šiel aj pešo. Ale čo chceme dosiahnuť touto návštevou? Chceme vytvoriť e, lepší nátlak, ktorý nedosahujeme prostredníctvom listov, prostredníctvom kampaní. E, chceme položiť na stôl nejaké požiadavky. Ale okrem iných vecí, a chcel by som sa s vami podeliť o túto myšlienku, ak aj spravodlivosť bude učinené zadosť, nikdy to nebude tá pravá spravodlivosť. Dokonca, aj keby niekto bol uväznený na 40, 50, 100 rokov, pretože tá bolesť nikdy neustane. Tá bude trvať celý život. Musíme urobiť to, čo treba, E, samozrejme, môžeme mať túto misiu na stanovenie faktov, avšak nemôžeme žiť v ilúzii, že prostredníctvom tejto misie dosiahneme všetky naše ciele. Ale viete, ale určite ma tam môžete zapísať. E, chcel som iba vyjadriť e, môj pocit hrôzy a myslíme si, že niečo musíme urobiť čo najskôr, ale musíme byť čo najefektívnejší. To je to najdôležitejšie. Mielőtt el, elnöklőként megpróbálnám megfogalmazni. Ďakujem pekne. Predtým, než ako predseda vyvodím nejaké závery, by som chcel povedať niečo ako člen poslan, ako poslanec, ako člen tejto, tohto výboru, ktorý je zodpovedný za tieto otázky v rámci EPP. EPP podporuje vaše petície a podporuje, aby sa urobilo čo najviac na to, aby sa našla pravda a spravodlivosť. Na základe našej diskusie by som teraz vyvodil 5 záverov. Prirodzene necháme tú petíciu otvorenú. Myslím si, že je tu koncenzus, že to treba nechať otvorené a že treba pokračovať e, a venovať sa tejto téme. Ďalšia požiadavka, že treba zaslať zisťovaciu misiu do Španielska. Myslím, že môžeme zaznačiť si túto požiadavku a Predložíme to orgánu, ktorý má právo urobiť rozhodnutie, to znamená koordinátori sa vyjadria k tejto požiadavke. Ak mi dovolíte, moje stanovisko by bolo nasledovné. Myslím si, že pravdepodobne španielské úrady nepripisujú váhu tejto téme tak, ako by si to zaslúžilo a preto je dôležité, aby Európsky parlament vyjadril svoje požiadavky, aby sme vytvorili nejaký nátlak na vládu a orgány v Španielsku, aby e, sa to prešetrilo patričným spôsobom. A tretí záver je, že nový minister spravodlivosti je bývalý e, prokurátor boji proti terorizmu, takže napíšeme nové listy, kde naznačíme, že očakávame špecifické odpovede a kroky, tejto téme zo strany španielských úradov. Návrh číslo 4 mali by sme zaslať cel, všetky tieto materiály španielskému ombudsmanovi, ktorý nie je členom španielskej vlády a môže ponúknuť odlišnú perspektívu tejto téme a Mohli by sme požiadať o ich expertné stanovisko k tejto téme a ja si myslím, že to je vlastne všetko, čo môžeme my urobiť na to, aby sme sa v tejto téme pohli ďalej. Ja cítim, že tu je konsenzus a petičníkom sa chcem iba poďakovať. Pokračujte vo vašej práci. Ja viem, že si to vyžaduje veľa energie na to, aby ste sa pohli ďalej, ale my musíme postupovať v našom úsilí a my vyjadrujeme vám sympatie, urobíme všetko preto, aby sme v tejto téme vás podporili, ale nemôžeme my rozhodnúť na miesto španielských orgánov, nemôžeme my rozhodnúť, ak by sme mali túto právomoc, tak by sme to už boli spravili. Ugye ez a jogkör, ez a spanyol autoritásokat, a spanyol igazságszolgáltatást illeti meg parancsoljon a végszó Takže teraz ešte dostanú slovo petičníci na dve minúty. Sí, gracias. Hay una cuestión que nos parece muy importante puntualizar. Ďakujem pekne, táto otázka je veľmi špecifická. Ide tu o kriminálne činy, ktoré boli páchané zo strany ETI. Sú to ohavné činy, činy proti ľudstvu, ľudskosti a sú tu aj ďalšie veci. My ich žiadame, aby tu bola nastolená spravodlivosť a je tu ešte ďalší problém a to sa vlastne ešte pripočíta k tým kriminálnym skutkom. To je beztrestnosť. Jeden príklad, pretože chceme to v tomto výbore povedať úplne jasne. 25. budúci piatok by to bolo 20 rokov, od zavraždenia Manuela Hamariňa 25 rokov bez stretnosti. Španielsko mne to neprešetrilo. Najprv zabili jednu osobu, potom tam bolo ďalšie zavraždenie. A my teraz očakávame od Argentíny a Medzinárodný súd a oni otvorili tento prípad e, prečinov proti ľudskosti a riešia teda prípady zabitia dvoch osôb. A toto je problém, beztrestnosť. Keď Argentína požiadala Španielsko, a to je kontext tej, toho klamstva, chceli teda dokumentáciu od Španielska, aby in, prešetrili tieto prípady, ale Španielsko to neriešilo 20 rokov. Keď Argentína si vyžiadala reakcie, tak Španielsko zareagovala, že prípady Kasos i Samareňos boli už vyriešené a už je to uzavreté. To je jednoducho nehanebná lož, ktorá hovorí, že jednoducho sa tu klame bez hraníc. Hovoríme tu o dvoch vraždách, ktoré sa neriešili vôbec. Ale keď obete s tými málo zdrojmi idú na druhý koniec sveta do Buenos Aires a žiadajú argentínsku vládu, aby intervenovala, a Španielsko nechce vyšetrovať tieto veci, sa zaťali a jednoducho idú do extrému. Idú do extrému, že klamú úradom v Argentíne a hovoria, že toto už bolo vyšetrené a že už je rozsudok. Ja mám samarene dokument a my vieme, že toto je klamstvo, pretože tento prípad nebol nikdy vyšetrovaný a najvyšší súd takisto povedal, že to je klamstvo, že tieto dva prípady neboli vyšetrené a preto potrebujeme certifikát od ombudsmana, že to, čo povedali španielské úrady, je klamstvo. Toto sme sa snažili vysvetliť. Španielsko žiadnym spôsobom nechce vyšetriť tieto prípady, oni chcú naďalej klamať. Prečo? nemecká, španielská, európska justícia nemôžu sa dobrať nejakých výsledkov, pretože Španielsko nereaguje na ich listy. Nie je možné, aby iný členský štát takto klamal. To znamená, nie je tu vyšetrenie niečoho, čo malo vyšetriť Španielsko a je to skutočne vážne. Španielsko klame e, v Argentíne. Zamyslite sa len nad vdovami. A my musíme žiadať Argentínu, aby to neukázali, pretože vieme, že Španielsko klame a pošliapávajú sa tu ľudské práva týchto obetí. Akú väčšiu úrážku môžete týmto obetiam e, spraviť ešte, ktoré vlastne 20 rokov čakali na rozsudok, bola tu bestretnosť páchateľov a teda nie len to, ešte sa tu aj klame argentínskym úradom na to, aby sa táto bestretnosť po- predlžila. Takže je to možné vôbec Európskej únie, preto vás žiadame, aby ste požiadali Španielsko, aby poskytli vysvetlenie. Ďakujem pekne. hagyjuk a petíciót. Takže na záver ešte raz necháme túto petíciu otvorenú, zostane otvorená a urobíme teda tie kroky, ktoré som už ja spomenul a samozrejme potom, čo dostaneme odpovede, to ešte prediskutujeme v našom výbore. Ďakujem pekne, dámy a páni. Prejdeme teda k poslednej petícii. Je to petícia 0665 z roku 2015, ktorú predkladá nemecký štátny príslušník o financovaní letiska Frankfurt nad Mohanom. Ak som správne informovaný, tak petičník tu nie je. Nie je, ale na základe analýz, ktoré sme dostali, vidíme, že v niektorých otázkach obsah petície nie je na 100% pravdivý, ak to tak môžem povedať. A preto by som teraz požiadal pána Johannesa Hereného za Európsku komisiu, aby odprezentoval stanovisko Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť po anglicky k tejto veci. Môžem byť veľmi stručný. A keď sme dostali túto petíciu od petičníka, eh, aby som to zosumarizoval v jednom riadku, tak sa tam povedalo, že je neakceptovateľné, aby sa aby rozšírenie letiska vo Frankfurte dostalo peniaze od Európskej únie, pretože to by znamenalo, že daňoví poplatníci by financovali ďalšie navýšenie toho rušenia zvukom. My sme preskúmali túto vec Hesenský Európsky rozvojový fond pre rok 2014 až 2020 nefinancuje túto infraštruktúru, takže myslím, je to veľmi jednoduché. Program sa sústredí na jednotlivé priority ako inovácia, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, ale rozvojový výskumný program nie, ako sme to už povedali v našej odpovedi k tej petícii, nepočíta teda so spolufinancovaním nejakých veľkých infraštruktúr. A doposiaľ tomu teda ani tak nebolo. A nemám čo k tomu povedať už viac. Erre köszönöm szépen. Thank you very much. Ďakujem pekne. Písomná analýza takisto naznačuje, že tu ide o neporozumenie a je možné, že petičník nebol správne informovaný a preto nemôžeme inak ako uzavrieť túto petíciu. Toto je náš dnešný program, dámy a páni. Ďakujem vám všetkým za dnešnú diskusiu. Prajem vám pekný večer a budeme pokračovať zajtra s koordinátormi a 10.30 budeme pokračovať s riadnym zasadnutím. Bude sa hlasovať. Pekný večer prajem všetkým.